protokol textov z 27. a 28. apríla sú k dispozícii. Máte prosím námietky k zápisnici, prosím. Nepočkajte. Počkajte chvíľku. Chcete sa vyjadriť k zápisnici? K zápisnici, prosím? Nie. Počkajte chvíľočku. Najprv zistíme, či sú námietky proti zápisnici. Ak to tak nie je, tak e, sú potvrdené. Nech sa páči, teda k rokovaciemu poriadku. Pán prezident. Pán predseda, v mene eh, hnutia piatých hviezdičiek eh, chcem poukázať na škandál, do ktorého bola zapojená pani Sorel z, z skupiny socialistov a demokratov a v dôsledku toho aj celý parlament. 3, 6 a 2 to sú tie články, ktoré boli dotknuté, ktoré sa týkajú eh, správania poslancov, pretože táto konkrétna osoba bola odsúdená na 3 roky z dôvodu daňových únikov a to vrhá vytieň na celý tento parlament a samozrejme vrhá to zlý tieň aj na e, ten výbor zodpovedný, teda ICON, kde sa zaoberajú týmito otázkami. Sme v obrovskom konflikte záujmov s našim mandátom, e, ktorý je v duchu transparentnosti. Ja požadujem od vás, pán predseda, aby ste preverili tieto záležitosti a aby ste prijali tie patričné opatrenia a ja chcem, aby e, pán Pitela v rámci svojej skupiny si spravil okamžite poriadok, pretože toto je príklad, ktorý my telení nechceme dávať v rámci parlamentu. Pán predseda, ja chcem, aby ste naozaj zabezpečili dôstojnosť tejto inštitúcie a tejto auly nie je možné, aby takíto ľudia sedeli v našich poslaneckých hlaviciach a boli pritom obvinení z daňových únikov. Pani kolegyne, už ste sa ukludnili? cenu. V poriadku. Nie, pán Pitelán. K tomu nebudeme teraz viesť žiadnu rozpravu. V Európskom parlamente vládne, vládnu princípy právneho štátu. Bola to politicky motivovaná deklarácia, prehlásenie Kolegyňa sa odvala, odvolala v každom jednom právnom štáte, vládne prezum, prezumcia neviní. Takže ja ako predseda nemám nárok ani úmysel do toho zasahovať. Je to otázka talianského súdnictva. Snemovňa zrušila imunitu a to je všetko, čo môžeme v tej chvíli spraviť. Ostatné urobí talianská justícia. Ja viem, že ste chceli využiť rokovací poriadok, aby ste teda urobili toto jedno, jednostradné prehlásenie. Pán De Packer bol vymenovaný za člena belgickej vlády, pán Vojtech Cholsky zase členom eh, dvora auditorov. Takže od 2. respektíve 7. mája sú ich mandáty voľné. Príslušné belgické úrady